Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, dámy a páni. Nakoľko dnes ráno máme tú schôzu nabitú, môžem vás poprosiť, začneme. Dobré ráno, posadte sa prosím. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za pochopenie. Okay. I begin with our today's meeting. Najskôr predstavím schôdzu, teda prejdem prvému bodu hneď, a to je, tým je prijatie programu schôdze. Sú nejaké pripomienky k programu schôdze? Nie. Ďakujem. Tým pádom je program schválený. Ďalej schválenie zápisní zo schôdzy. Návrh e, zápisnice z 3. decembra je k dispozícii online. Tak ako zvyčajne navrhujem, aby sme postupovali. Pokiaľ nebudú znesené žiadne námietky v priebehu tejto schôdze, tak zápisnice budú, zápisnica bude považovaná za schválenú. Nemám žiadne oznámenia z mojej strany na dnes ako predsedajúca. Jedine si musíme dať pozor na čas, máme toho veľa. A bod 4, programu dnešnej schôdze. Správa, ktorú má výbor REGI ako gestorský výbor o pokračovaní programu územnej spolupráce PIS 4 Írsko, Spojené kráľovstvo a Spojené kráľovstvo Írsko, v zátvorke Írsko, Severné Írsko, Škótsko v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie Zmluva o vystúpení Spojeného kráľovstva eh, z EÚ predpokladá pokračovanie cezhraničných eh, programov medzi Spojeným kráľovstvom a Írskom, Severným Írskom. Eh, nie je však jednoznačné v tejto chvíli, či Spojené kráľovstvo odobrí túto dohodu Vystúpenie Spojeného kráľovstva by takéto dohody by spôsobilo veľ, výrazné ťažkosti e, v Severnom Írsku a teda v hraničných oblastiach Severné Írsko, Írsko, nakoľko ich štatút e, v zmysle Veľkopiatkovej dohody, ktorý garantuje mier, závisí od toho, či budú obe krajiny, menované krajiny v Európskej únii bez e, tvrdých hraníc. Európska komisia teda predložila návrh, ktorým vytvára výnimku na základe ktorej bude možné pokračovanie Peace 4, teda programov územnej spolupráce medzi Írskom a Spojeným kráľovstvom minimálne do konca súčasného obdobia 2014-2020 programovacieho obdobia. ďalších 13 programov o územnej spolupráci, ktorých sa zúčastňuje e, Spojené kráľovstvo a ktoré nemajú vplyv na Severné Írsko, nebudú požívať takúto výnimku návrh robiť takým spôsobom, že e, poskytuje podmienky Severnému Írsku, tak ako je to zakotvené aj v nariadení Interreg. Okrem toho, štandardné pravidlo, ktoré stanovuje, že nie viac ako 25 programov spolupráce, respektíve rozpočtových prostriedkov na spoluprácu nesmie byť vynakladaných mimo EÚ, sa už nebude vzťahovať na tieto dva programy, čím sa v Severnom Írsku rozšíri tá pôsobnosť toho, čo by bolo za iných okolností obmedzené pri tých časových e, obmedzeniach alebo tlakoch zabezpečiť toto pokračovanie financovania je nevyhnutné, ale aby legislatíva bola prijatá v tomto ohľade, aby nadobudla účinnosť pred 30. marcom. Náš výbor vyslal delegáciu do Severného Írska v marci 2018 a následne potom e, bola vypracovaná implementačná správa, e, ktorú mal na starosti pán Von Jeden z kľúčových záverov bolo, že program premiér by mal byť zachovaný aj po Brexite bez ohľadu na ten kontext. V súlade s rozhodnutím, ktoré prijali koordinátori minulý týždeň, ako spravodajkyňa navrhujem, aby sme toto nariadenie riešili v zmysle pravidla 50 odsek 1 schválenie v zmysle zjednodušeného postupu bez pozmeňujúcich návrhov. Návrh správy bol rozdaný mailom, vám bol zaslaný mailom, každému jednému. Skôr ako navrhnem schválenie tohto nariadenia, chcem sa spýtať, že či je tu niekto, kto chce vystúpiť. Pán Vogn, nech sa páči. Áno, veľmi stručne, pani predsednička. Najskôr sa chcem poďakovať za správu a chcem ju privítať, ako ste správne poznamenali. Mali sme iniciatívnu správu o budúcnosti financovania v Severnom Írsku po roku 2020. My sme mali misiu, ktorá stanovovala skutočnosti e, v, Norskom, e, v Severnom Írsku a videli sme, akým spôsobom e, sú financované tieto programy územnej spolupráce. Videli sme skvelé projekty, ktoré spojili komunity a je to ešte relevantnejšie vzhľadom k tým udalostiam z tohto týždňa v Severnom Írsku a konkrétne teda aj udalosti v Déry, kde čase našho vycestovania nám povedali, že je tam priestor, je tam možnosť nárastu tých, toho napätia. Bohužiaľ, tento týždeň sa to potvrdilo. Z tohto pohľadu eh, ja si myslím, že viac ako predtým treba pokračovať vo financovaní tohto programu PIS 4 a aj zabezpečenie po roku 2020 je veľmi dôležité. Podporujem tú správu, ale navrhujem, aby to malo tú pôsobnosť aj nad tento časový rámec. Ďakujem pekne, pán pán Listeroj. Ďakujem pekne. V podobnom duchu ako Derek Wohen už vystúpil. Boli sme teda e, na tejto pracovnej ceste a vždy, keď sme sa v poslednom čase e, bavili o PIS, tak sme vždy hovorili za, tak prolongáciu, za predlženie. A videli sme na mieste, ako to funguje, ako krehké sú tie vzťahy a čo tie peniaze robia. Nie je to len taká jednoduchá práca, ak by sa dalo možno domnievať. Začína to už od úrovne základných škôl a isté teda napätia, e, čo tam boli, tie odstraňujú katolíci, evanílici, protestanti, cez šport, cez iné aktivity. Nevie si človek ani predstaviť, ako dôležité, ako vzácne sú tieto typy programov. My sme to videli z vlastnej skúsenosti, rozprávali sme sa s ľuďmi a možno si človek povie, sme teraz v programe 4, P4 a že tie staré veci sú už zabudnuté, ale aj teraz v súčasnosti vidíme, tak ako spomínal Derek, môže prísť k otvoreniu tej veľkopiatkovej dohody. Je to do istej miery ohrozené, čiže okamžite by sa to mohlo prejaviť. Mohlo by sa to vrátiť do tých starých kolej a nepredstaviteľné dôsledky. Preto je nevyhnutné mať zjednodušený postup. E, ten e, váš návrh má moju plnú podporu a úprimne povedané, nie je len o ten mierový program. Videli sme aj vplyv Interregu ako univerzity, stredné školy, na oboch stranách hranice, ako, ako to funguje, ako doprava je uľahčená, bez ohľadu na to, kde presne je tá lokalita, kde je to miesto, ako to naozaj napomáha vývoju na oboch stranách. Takže ten program P4 určite prvorady a dúfam, že aj tie veci ďalšie budú môcť pokračovať. Hlavne v regiónoch, ktoré nie sú tak zaludnené, tak aby tieto veci pokračovali. Čiže áno, ešte raz, veľká podpora urobiť to rýchle, a s takouto angažovanosťou. Ďakujem pekne, pán Jakovčič. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ako člen delegácie, ktorá vycestovala do Severného Írska a ako osoba, človek, ktorý z prvej ruky videl, čo sa dialo v Severnom Írsku, a vnímajúc tú hrozbu, ktorá môže vzniknúť, keď sa spochybní veľkopiatková dohoda, chcel by som pripomenúť, že pochádzam z oblasti, kde sme zažili vojnu z bývalej Juhoslávie a istotne viete, aké krvi prelevanie sa tam udialo. Ja by som bol skutočne nerád, keby sa niečo podobné udialo tu v rámci európskeho priestoru európskeho územia. Videl som, ako krehké sú tie vzťahy v Severnom Írsku. Na druhej strane musím povedať, že naozaj ma veľmi potešila skutočnosť, že mladí ľudia prejavovali veľkú spokojnosť, e, nové mladé generácie, ktoré si želali mierové spolunažívanie. Ako Európska únia kedykoľvek máme dočinenia s takýmito cezhraničnými projektami, ktoré sa týkajú tretich krajín a Spojené kráľovstvo, čo skoro sa stane tretiou krajinou, vždy, keď máme takéto programy, ktoré sa týkajú tretich krajín, musíme zabezpečiť ich e, pokračovanie a to sa týka aj tohoto programu. To je skutočne mimoriadne dôležité a bol by som rád, keby ste podporili úsilie komisie, správu pána Vojna a zároveň podporili aj všetkých tých, ktorí v Spojenom kráľovstve v Írsku chcú mier a teda takto podporiť aj populáciu Írska. Ďakujem pekne, pani predsednička. Táto správa je naozaj vítaná a vítam pripomienky kolegov, ktorí sa vyjadrili za podporu tejto správe. Je to riskantné obdobie pre Severné Írsko aj pre veľkú časť eh, Spojeného kráľovstva. Niektoré z tých rozhovorov, tí, ktorí z vás, tí z vás eh, ktorí sledujú tlač v Spojenom kráľovstve, tak určite si budete vedomi, ako to vyzerá, ako, akým spôsobom je prezentovaná tá diskusia. Je to skutočne nezodpovedné od akékoľvek vlády, aby takýmto spôsobom jednostranne vystupovali e, v zmysle zmeny dohody, ktorá bola schválená na úrovni OSN. To určite odsúdia všetci, aj kolegovia, pretože toto nie je vec, ktorú si Spojené kráľovstvo môže dovoliť e, unilaterálne, jednostranne e, meniť. A aj tí, ktorí poskytujú poradenstvo v tomto ohľade vláde, tak tí musia vedieť určite, že to takto nejde nejakým spôsobom ignorovať takúto dohodu, to robíme na vlastné riziko. Ja dúfam, že to čo skoro schválime, že to prejde, že schválime to, čo, teda čo bude treba potrebné, ale pozerám sa aj na kompromis 66a, pokiaľ ide to podstatné hlasovanie dnes ráno, ktoré odstráni tie, tie, tie hrozby, ktoré pramenia e, z toho vystúpenia bez dohody Samozrejme, ak sú nejaké krajiny, ktoré na tom stratia ešte viac ako Spojené kráľovstvo, tak to bude práve Írsko, pretože je tak ekonomicky prepojené e, s Britániou. Čiže my viac v nádeji ako v nejakých očakávaniach reálnych dúfame, že tento e, proces spolupráce PIS prispieje k tomu reálnemu mieru medzi Írskom a Severným Írskom. Ďakujem pekne, pán Howard, pán Andersen. Pani Andersen. Chcela som sa poďakovať pani predsednička aj všetkým členom za ich dnešné vystúpenia a príspevky. Ja som z Derry. Ja som z tej strany Derry, eh, kde eh, počas víkendu bola tá bomba, kde vybuchla a takisto tam bolo viacero unesených ľudí počas víkendu. To sú veci, ktoré sme už dlhé, dlhé roky nezažili v meste v Derry. Ja som bola zapojená do konfliktu, bola som dokonca väznená. Viacerí to vedia. A ja, odkedy som bola prepustená z väzenia, som sa angažovala v zachovaní mierového procesu bezohľadné správanie britskej vlády, bez ohľadu, na tú veľkopiatkovú dohodu a pripravenosť vlády eh, dať to bokom, úplne ignorovať túto dohodu, to je škandalózne. Naozaj sa okolo toho viaže veľa znepokojenia, veľa obáv. Tí, ktorí boli na tej misii, tí došli do Derry, boli aj v Belfaste, stretli sa s ľuďmi a videli tú skvelú prácu, eh, ktorá sa dá realizovať vďaka PIS a Interreg, ako nám to pomohlo postupovať dopredu, síce veľmi, veľmi pomaly, ale predsa len v otázke zmierenia medzi týmito dvoma tábormi. Vítame teda skutočnosť, že táto správa rieši e, pokračovanie mieru, aj teda spolupráce v rámci Interreg. E, som si samozrejme vedomá toho, čo ste povedali ohľadom ďalších 13 programov spolupráce ale je veľa ďalších problémov v rámci ESF a ERDF, kde organizácie žien a mládeže tak silne potrebujú tú spoluprácu a o tom musíme hovoriť, keď budeme riešiť tie hospodárske a ekonomické škody, e, ktoré budú spôsobené e, ohrozením Veľkopiatkovej e, dohody. Ako bolo povedané, je to medzinárodná dohoda a jednostranne to nemôže britská vláda vypovedať napriek tomu, že to chcú ohroziť, pretože tá strana, ktorá toto podporuje, DUP, demokratickí unionisti, oni nikdy nehlasovali za túto Veľkopiatkovú dohodu, za žiadnu jej časti a to je vec, ktorú Teresa May a jej ministri chcú urobiť, chcú to otvoriť, aby ukludnila, aby dali niečo ako protihodnotu DUP, pokiaľ ide o túto dohodu. Keď hovoríme o tých obdobiach, ktoré nás čakajú a keď uvedomujeme tie škody, ktoré vyplynú z otvorenia, z pochybnenia Veľkopiatkovej dohody, akým spôsobom sa to prejaví Írsko a Severnom Írsku, to je nemysliteľné. Nie je možné, aby jedna časť bola eh, v EÚ a druhá časť eh, bola mimo a bola nútená vo všetkých častiach rešpektovať Veľkopiatkovú dohodu. A napriek tomu, že o tom dnes nediskutujeme, poprosím eh, poslankyne poslancov, aby sme to oddramatizovali, aby som si požičala vyjadrenie pána Barniera, že ustanovenie v rámci Veľkopiatkovej dohody, pretože na jednej strane nie je možné ju zachovať a dodržiavať vo všetkých častiach a zároveň nedodržiavať, nepodporovať tú časť dohody, ktorá hovorí o tom, že ľudia v Severnom Írsku eh, sa nejak môžu odizolovať. Ale mnohí ľudia v Severnom Írsku majú plné zuby Spojeného kráľovstva, lebo to si neuvedomuje, aké škody to nám spôsobí. My sme hlasovali za toto ustanovenie. Eh, jeho účelom je zabezpečiť eh, dodržiavanie tých pravidiel, tak ako to bolo vyslané aj e, Európskou radou, teda summitom 29. apríla, aby to bol demokratický proces. Nič, čo by sa podobalo nejakým spôsobom na ten víkendové udalosti, to skutočne odsudzujem. Má to byť demokratický proces, keď sa rozhodneme znova zjednotiť e, zjednotiť ten ostrov, e, teda, že ostaneme v rámci EU všetci. A požiadam vás jedine, aby ste uľahčili takúto konverzáciu. Ja nechcem od nikoho z vás, aby ste sa angažovali v tej diskusii, ale dovolte nám rozhodnúť sa, súčasťou aké únie budeme. A ľudia už rozhodli, chcú zachovať tie existujúce väzby a previazanie na EÚ. I... Ďakujem pekne. Nepočúval som žiadne námietky vo vystúpeniach, pokiaľ ide o správu a ako s ňou naložiť. A rozhodnutie výboru REGI, ktoré sa týka vytvorenia výnimky, tak aby sme umožnili pokračovanie programu až do roku 2020. Takže tým pádom je správa schválená. Opäť my sme spravili to, čo bolo treba, aby sme podporili územné programy, programy územnej spolupráce v Severnom Írsku e, v kontexte rozhodnutia výboru REGI. Ďakujem veľmi pekne, správa je týmto schválená. A teraz prejdeme ďalej a dostávame sa k hlasovaniu. Najskôr hlasovanie o stanovisku výboru REGI, pokiaľ ide o absolutórium za rok 2017, Všeobecný rozpočet EÚ, EU, Európska komisia. My sme vypracovali stanovisko a gestorský výbor je KONT. Ja som spravodajkyňou výboru požiadaného o stanovisko. Diskutovali sme o návrhu správy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 to sa zdržal, schválený. 9, to je za, to je proti, to sa zdržal, schválený. 10, to je za, to je proti, to sa zdržal, schválený. Teraz v záverečné elektronické hlasovanie môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. A stanovisko je schválené plnou väčšinou. Ďakujem. We now come to the vote on our draft report. Ďalej ideme hlasovať o návrhu e, z Všeobecného nariadenia e, pre roky 2021 až 2027. Ako viete, tak toto je jedno z najdôležitejších hlasovaní za naše parlamentné obdobie spravodajca, tými spravodajcovia, sekretariát, e, ostatní zamestnanci. Všetci sme pracovali na ce celé týždne na tomto hlasovaní a keďže máme veľmi veľa pozmeňujúcich návrhov, viac než 2000, plus tu máme ďalej 10 e, stanovísk od ostatných e, výborov a príslušné pozmeňujúce návrhy tak to bude trvať veľmi dlho a preto by som navrhovala, aby sme si robili trochu prestávku a poviem vám teda, kedy presne, uvidíme, ako to bude pokračovať. Uh, Takže plánujeme venovať tomuto hlasovaniu celé ráno. No a predtým, než začneme hlasovať, tak dám slovo sprav- spoluspravodajcom. Pani Král bude hovoriť ako prvá. Ďakujem, pani predsednička. Kolegovia, kolegyne, ako už tu zaznelo, mali sme mnohé pozmeňujúce návrhy, mali sme stanoviska od rôznych výborov, ktoré sme si museli prečítať, spracovať. Bola to veľmi intenzívna, ale dobrá spolupráca s tieňovými spravodajcami. Ja by som srdečne chcela poďakovať nielen tieňovým, ale aj sekretariátu výboru REGI, zamestnancom politických skupín, asistentom, pretože bez ich podpory a bez veľký, skutočne dlhý nadčasov by sa nám nepodarilo dopracovať k tomuto hlasovaniu. Našim cieľom ako spoluspravodajcov je tu na vysokej úrovni zaručiť dobrú kvalitu rokovaní s členskými štátmi, ktoré začnú čoskoro a my ako poslanci sme povinní voči regiónom a občanom rokovať čo najskôr. Rada už signalizovala, že je pripravená diskutovať ohľadom blokov programovania a riadenia, už majú mandát, takže si myslím, že je našou úlohou teraz čo najrýchlejšie pripraviť tieto dve oblasti, aby regióny mohli čo najskôr začať e, sa zamýšľať nad svojim e, programovaním alebo plánovaním. Takže chcem e, poprosiť kolegov. Máme viac než 100 kompromisných návrhov, ktoré sme vypracovali. Kompromis je samozrejme zo zásady taký, že nie každý je s ním spokojný. Všetci sme prispeli do tohto procesu, ale nakoniec je to kompromis a náš parlament sa vyznačuje tým, že sme si tu vyvinuli takú kultúru, že spolu hovoríme a vypracávame kompromisy a preto by som chcela poprosiť kolegov a kolegyne, možno aj keď nie ste na 100% všetci spokojní, tak v záverečnom hlasovaní podporte túto správu, tak aby sme mali širokú podporu aj na plenárke, aby sa dalo povedať, že výbor pre regionálne záležitosti, podporuje regionálnu politiku, pretože to nie je samozrejmosťou v dnešnej dobe. A aby sme mohli hlasovať a vyhrať hlasovanie na februárovej plenárke, aby sa mohli začať rokovania. Takže možno sú tu nejaké posledné výhrady, ktoré máte, prosím, prehliadnite ich, zabudnite na to, pretože skutočne nás to stalo veľa práce. A prosím, hlasujte pozitívne v záverečnom hlasovaní. Ďakujem. Ďakujeme, pán Novakov. Kolegovia, pred rokom nás nebolo toľko, čo sme boli presvedčení, že sa nám podarí dostať až hlasovanie na plenárke. Som rád, že ste mnohí zmenili názor a podporili ste nás a vďaka spoločnému úsiliu, ktoré sme tomuto venovali, už ideme hlasovať vo výbore a máme historickú šancu urobiť veľký krok kupredu, hlasovať na plenárke a potom hneď začať na ďalší deň rokovať. A Rumunsko je k tomuto pripravené, rumunské predsedníctvo. A myslím si, že máme povinnosť zodpovedať všetky otázky a zareagovať na všetky požiadavky príjemcov v Európe a zaručiť, že eh, sa nám podarí začať ďalšie plávacie obdobie 1. január 2021, pardon, 2021, takže vám žiadam o podporu kompromisom aj v záverečnom hlasovaní o správe a prosím na hlasovaní na plenárke v Štrasburgu budúci mesiac. Toto bude naše spoločné víťazstvo proti času. Myslím si, že sa nám to môže podariť. Stalo nás to veľa úsilia a práce aby sme všetky rôzne názory tam zapracovali a vyvážili v našej správe, tak aby každý si tam našiel svoje vlastné záujmy a požiadavky, aj regionálne záujmy. A či už sa to týka najzdialnejších regiónov, Írska, Alpského regiónu, Videckých oblastí, farmárov, najmenej rozvinutých regiónov, regiónov prechodného charakteru. Všetky záujmy, záujmy všetkých občanov sú spomenuté, zahrnuté v tejto správe a preto dúfam, že sa nám podarí v záverečnom hlasovaní získať väčšinu a potom sa to dostane na plenárku. Ďakujem spoluspravodajkyni, tieňovým spravodajca všetkým, ktorí pracovali. Ďakujem všetkým. Predtým, než začneme hlasovať, Chcem povedať len jednu vec. Skontrolovala som si, kto je tu prítomný a chcela by som povedať, že možno tu sú len dvaja za zelených. Len dva hlasy za zelených. Viete o tom? Áno, pretože vás tu vidím troch alebo tri. Ďakujem. Prepašte, musím to stále prepočítavať. Ale Vyzerá to tak, že tá správa vás zaujíma, že ju podporujete a všetci ste sem prišli. Ďakujem. Takže začneme hlasovať. Presne na čas, 9.30, ako sme to plánovali. Kompromis A1, kto je za, kto je proti, kto, sa, kto je proti. Áno, ďakujem. Takže schválený. A2. Kompromis A2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz kompromis 6.2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromis 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis 5. Ten je trochu ďalej. Áno, kompromis 5, to je za. To je proti. To sa zdržal. Schválený. Kompromis 6 lomeno 1, kto je za. To je proti. To sa zdržal. Schválený. Kompromis 7. To je za. To je proti. To sa zdržal. Schválený. Kompromis 8. To je za. To je proti. Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis 9. 9, to je za. To je proti. To sa zdržal. Schválený. Kompromis A10. To je za. To je proti. To sa zdržal. Schválený. Kompromis 1, A11. To je za. To je proti. To sa zdržal. Schválený. Kompromis A12, to je za, to je proti, to sa zdržal, schválený. Teraz pozmeňujúci návrh Ekon 15, to je za, to je proti, to sa zdržal, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 749, e, to je za, to je proti, to sa zdržal, zamieta sa. Teraz Libé 52, nie. Áno. Takže A14, ten odpadá. A14, to je za, to je proti, to sa zdržal. Schválený. Kompromis A15, to je za, to je proti, to sa zdržal. Schválené. Keď chcete, môžeme to overiť. Kompromis A15, elektronické overenie. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 22 proti 15. Teraz kompromis a16. A16, to je za. To je proti. To sa zdržal. Schválené. Kompromis. A17, to je za. To je proti. To sa zdržal. Schválený. Pozmenujúci návrh 974. Hľadám to. 974. To je za. To je proti. To sa zdržalo, veríme. Pozmeňujúci návrh 974, elektronicky overujeme. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Rovnako väčšinou. Kompromis A18. To je za. To je proti. Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis A19. To je za. To je proti. Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis A20. Kto je za? To je proti. Kto sa zdržal? Schválený. Teraz kompromis A21 lomeno 1. Kto je za? To je proti. Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis 21 lomeno 2 odpadá. A prechádzame k pozmeňovaciu 59. 59, to je za. Proti. Zdržali sa schválený. Pozmeňovací návrh 60 za. Proti. Zdržali sa schválený. Pozmeňovací návrh 61, to je za. Proti zdržali sa schválení 62, to je za, kto je proti, zdržali sa schválení. A teraz sme ukončili prvú časť eh, hlasovacieho zoznamu. Gratulujem, ďakujem. Teraz druhá časť. Opakujem to, lebo ste dostali v takejto podobe hlasovací zoznam, preto to hovorím. Takže kompromis A22, kto je za? kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Kompromis A23, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Kompromis A24, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. Kompromis A25, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Kompromis A26, to je za. To je proti. To sa zdržalo schválené. Kompromis A27, kto je za. To je proti. To sa zdržal. Schválený. Kompromis A28, kto je za. To je proti. To sa zdržal. Schválený. Kompromis A29, to je za. To je proti. To sa zdržal. Schválený. Kompromis A30, to je za, to je proti, to sa zdržal schválený. Kompromis A31, to je za, to je proti, to sa zdržal schválený. Kompromis A32, to je za, to je proti, to sa zdržal schválené. Kompromis A33, kto je za, to je proti, to sa zdržal schválený. Kompromis A 34, to je za, to je proti, to sa zdržalo, schválený. Kompromis A35, kto je za, to je proti, to sa zdržalo, schválený. Teraz sa návrh NV16, kto je za, to je proti, to sa zdržal, zamieta sa. sa návrh 1295 za, proti, zdržali sa, schválený. 1296, to je za, to je proti, to sa zdržal, zamieta sa. 1297 a Libe 81 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeň sa návrh 1298 a 75 za, proti, zdržali sa, schválené. Libe 82 za, proti, zdržali sa, schválený. 1300 a FEM e 38 za, proti, zdržali sa, zamietajú sa. Líbe 83 to je za. To je proti. To sa zdržal. Zamieta sa. Kompromis A37 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Pozmeň sa návrh 1322. Libe 86, 1332 a FEM 41 spolu. A ešte nie. To už je iný. Takže len tieto 4 za, proti, zdržali sa, zamietajú sa. 1323, to je za, to je proti, to sa zdržal, zamieta sa. 1324 a FEM 40 dohromady, to je za, to je proti, to sa zdržal, zamietajú sa. Líbe 87, to je za, to je proti, to sa zdržal, zamietajú sa. 1325, to je za, to je proti, to sa zdržal, zamieta sa. 1326, to je za, to je proti, to sa zdržal, schválený. Ďalší odpada. 1328, to je za. To je proti. To sa zdržal schválený. 1330 a Libe 88 spolu. Kto je za? To je proti. To sa zdržal? Zamieta sa. 1331 za. To je proti. To sa zdržal. Zamieta sa. 33 odpada. 1334. To je za. Kto sa zdržal? Pardon, kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 1336 za, proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 1337, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. a 40, e, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta schválený. Lipe 91, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Kompromis A43 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis A44 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis A45 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeň sa návrh 1369 spoločne s 1371. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 1370. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Myslím, že je to schválené, ale môžeme si to overiť elektronicky. 1370 môžete hlasovať. And the vote is closed now. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. 1372, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 1375, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 1373. To je za. To je proti. To sa zdržalo. Zamieta sa. 1377. To je za. To je proti. To sa zdržalo. zamieta sa. 1378 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 1379, to je za, to je proti, to sa zdržalo. Schválený 1370 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis A50, to je za, to je proti, to sa zdržal, schválený. Teraz 1391, to je za, to je proti, to sa zdržal, zamieta sa. Kompromis A52, to je za, to je proti, sa zdržal, schválený. Kompromis A53, to je za, to je proti, to sa zdržal, schválený. Kompromis A54, to je za, to je proti, to sa zdržal, schválený. Kompromis A55, kto je za, To je proti, to sa zdržal, schválený. Teraz pozmeň sa návrh 1393 lomeno 5. To je za. To je proti. To sa zdržal. Zamieta sa. Teraz 1424, to je za. To je proti. To sa zdržal. Zamieta sa. 1426 to je za, to je proti, to sa zdržal, zamieta sa. 1425 to je za, to je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 1423 kto je za, to je proti, kto sa zdržal, schválený. Pozmeň sa 84 to je za, to je proti, to sa zdržal, schválený. Teraz 1428, to je za. To je proti. To sa zdržal. Zamieta sa. 1429, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 1430, to je za? To je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 1431, kto je za? To je proti? Kto sa zdržal? Schválený. 85, to je za, to je proti. To sa zdržal schválený. 1435, kto je za, to je proti. To sa zdržal schválený. Poďme ďalej. Tran 35 za, proti. Môžem vás poprosiť, aby ste zdvihli ruku, teda tren, tran 35 za, poriadku. Proti. Tran 35. Overíme. Overíme Tran 35. hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a ten je zamietnutý. Ďakujem veľmi pekne. Kompromis A58 za, proti, zdržali sa, schválený. 1449 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Overíme. 1449, hlasujeme elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Ďalší 14.50 za, proti, zdržali sa, prijatý. 14.52 za, proti, zdržali sa, prijatý. 14.53 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 1454 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Ideme. Tran vypadáva. 1454 bol zamietnutý. Dobre, tak prejdeme ďalej na ďalšie tri pozmenujúce návrhy. 1445, 1446 a 1463. Takže za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis A62 za, proti, zdržali sa, prijatý. A63 za, proti, zdržali sa, prijatý. 5007, pardon, 1507. 15.07. Hlasujeme k celému textu vzhľadom na predchádzajúce hlasovanie. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. A64 za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Ideme na 15.08 za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 15.09 za, proti, zdržali sa, prijatý. 15.10 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Libe 106 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Teraz prejdeme identickým 15.11, FEM 44, 15.12 a LIBE 107. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 15.13 za, proti, zdržali sa, prijatý. 15.14 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 15-15 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Spoločne hlasujeme za 15-16 a Agri 30 za, proti, zdržali sa, obe zamietnuté. 15-18 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 15-19 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis A67 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis A68 za, proti, zdržali sa, prijatý. Prejdeme na 1571 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis A70 za, proti, zdržali sa, prijatý. 1582 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 1583 a Libe 110 spoločne hlasujeme za, proti, zdržali sa, oba sa zamietajú. 1584 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Budget 34 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 1586 za, proti, zdržali sa, prijatý. 1588 1588 za, proti, zdržali sa, prijatý. 1590 za, proti, zdržali sa, prijatý. 1591 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 15, 92 za, proti, zdržali sa, prijatý. 93, za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 15 95 za, proti, zdržali sa, prijatý. 96 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 1597 a Libe 111 spoločne za proti zdržali sa zamietnuté. 1599 za proti zdržali sa zamietnuté. 16 01 za proti zdržali sa zamietajú sa. 1602 za proti zdržali sa, zamieta sa. Kompromis A75 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis A76 za, proti, zdržali sa, prijatý. 16, 17 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 16, 18 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 16, 19 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis A84 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis A85. Veľa strán že A85 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis A86 za, proti, zdržali sa, prijatý. 96 spoločne zo 1759 za, proti, zdržali sa, prijaté. 1760 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 1761 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 1762 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis A90 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis A91 za, proti, zdržali sa, prijatý. 1774 spoločne z Libe 115 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 1775 a 1776 za, proti, zdržali sa, zamietajú sa. 1778 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 17, 79 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Budeme hlasovať spoločne e, za 17, 80, 81, 7, 82 a 17, 83 za, proti, zdržali sa, zamietajú sa. Kompromis A99 za, proti, zdržali sa prijatí. 98 za, proti, zdržali sa schválení. 18, 10 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromis A 102 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis A 103 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis A 104 za, proti, zdržali sa, prijatý. Prejdeme ďalej ku kompromisu A105. Opäť o pár stránok ďalej. A 105 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis A 106 lomeno 1 za, proti, zdržali sa schválený. Poďme ďalej, kompromis 106 e, lomeno 2. Za, 106 lomeno 2 za, proti, zdržali sa, overíme A106 lomeno 2, overíme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Viete, ako ste hlasovali? Každý vie, ako zahlasoval. V poriadku, takže sa kompromis sa zamieta, budeme pokračovať. 16.20. Kompromis bol zamietnutý, pokračujeme pozmeňujúcimi návrhmi. 16.20. Kto je za? vysvetlím. Ak bol kompromis zamietnutý, teda zamietli sme kompromis 23 k 11, preto musíme hlasovať o všetkých pozmenujúcich návrhoch, ktoré sa, na ktoré sa kompromis vzťahoval. Začneme preto číslom 1620. Takže kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Ďalšie dva vypadávajú vzhľadom na predchádzajúce hlasovanie. A 120 ďalšie nie, to tiež vypadáva. 121 áno, poďme na Agri 41. Dobre, takže Agri 41 za, proti, zdržali sa, prijatý. 2004 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 20.05 za, proti, zdržali sa, myslím, že sa zamieta, bo teda vypadáva. Zamieta sa. Pôjdeme ďalej. K tretej časti potrebujete prestávku?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 sme preskočili jedno hlasovanie. Ide o pozmenujúci návrh od Libe k článku 13. Článok 13, odsek 2. Prepačte, nemáme očíslované stránky, ale je to vzhľadom na tie posledné zmeny. Článok 13, odsek 2. Máte? túto čas, Našli ste? Article 13. Článok 13, odsek 2. Sú tam dva pozmenujúce návrhy. My sme prvý zamietli 749 a preto musíme hlasovať k Libe 40, 52, prepáčte, Libe 52. Na, máte to, kolegovia? Takže kto je za Libe 52? Kto je proti? Zdržali sa a zamieta sa. Takže teraz sme prvé dve časti uzatvorili. Týmto, ak potrebujete prestávku, nie. V poriadku. Môžeme pokračovať. Pokračujeme prílohami, citáciami a úvodnými ustanoveniami. Preto majú sú kompromisy inak očíslované, čiže kompromis X1, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Poďme ďalej. Employment 88 je ďalším pozmenujúcim návrhom a spoločne s MPO 89, 90, 91, 92 a 93 za, proti, zdržali sa, prijaté. 21, 43 za, proti, zdržali sa, myslím, že zamietnutý, overíme. 21.43 overujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. Návrh bol prijatý. 21.43 prijatý. Prejdeme ďalej. 1.25 a 20.07. Tie sú identické. Kto je za? proti, zdržali sa, oba boli zamietnuté. 20.08 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 20.06 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Navrh 20 eh, za, proti, zdržali sa, Zamietnutý. Na no, návrh 2011 e, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 2012 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Ďalej 2148 spoločne s FEM e 48 za, proti, zdržali sa, zamietajú sa. 21,50 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 21,49 za, proti, zdržali sa, prijatý. 21 Employment 94 za proti z, proti, držali sa, ten bol prijatý. Chceme overiť. Dobre, takže overujeme MPL 94, hlasujeme elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. No, pozmeňujúci návrh bol prijatý. Pokračujeme 21, 52 za, proti, zdržali sa schválený 21,53 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 21,54 za, proti, zdržali sa, prijatý 21,55 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 21,56 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 21, 57 za, proti, zdržali sa, overíme 21, 57, overujeme elektronicky, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamieta sa. 21, 58 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 21, 59 za, proti, zdržali sa, prijatí. Overíme 21,59. Elektronicky overujeme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie bol prijatý. 21,60 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 21,61 spoločne strán 66 za, proti, zdržali sa, prijatý, obe prijaté. 21,62 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 21,63 za, proti, zdržali sa, prijatý, trán 67 lomeno 1 za, proti, zdržali sa, prijatý, trán 67 lomeno 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. Trán 67 lomeno 3 za, proti, zdržali sa, prijatý. 21, 64, lomeno 1, za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Tran 67, lomeno 4, za, proti, zdržali sa, prijatý. Tran 67, lomeno 5, za, proti, zdržali sa, prijatý. Trán 67 lomeno 6 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 2164 lomeno 2 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Trán 67 lomeno 7 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Trán 67 lomeno 8 za, proti, zdržali sa, prijatý. 2, 1, 6, 5, za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 2, 1, 6, 6, za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 2, 1, 6, 7, za, proti, zdržali sa, prijatý. 2, 1, 6, 8, za, proti, zdržali sa, prijatý. 2, 1, 7, 0, za, proti, zdržali sa, overíme elektronicky, 2170, elektronicky overujeme, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, prijatý, 2169, za, proti, zdržali sa, prijatý. Empl 95 za, proti, zdržali sa, prijatý. Empl 96 za, proti, zdržali sa, prijatý. Empl 97 za, proti, zdržali sa, prijatý. Empl 98 za, proti, zdržali sa, prijatý. Empl 99 za, proti, proti, zdržali sa, prijatý. sa e, návrh 2171 za, za, proti, zdržali sa, prijatý. 2172 za, proti, zdržali sa, prijatý. 2173 za, proti, zdržali sa, prijatý. 21,74 za, proti, zdržali sa, prijatý. E, prejdeme na 21,75, správne, dobre. Takže za, za, proti, zdržali sa, overíme 21,75, Elektronicky overujeme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A tento návrh bol schválený. Prejdeme preto teraz na MP100. Kto je za, proti, zdržali sa schválení. 21,76 za, proti, proti. Prijatý. Empo 104 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 21, za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 2178 za, proti, zdržali sa, prijatí. 2180 a 2181 sú identické, za, proti, zdržali sa, boli prijaté. 2179 a MPO 105 spoločne hlasujeme za, proti, zdržali sa, boli prijaté. MPO 100 a 109. Hlasujeme spoločne za, proti, zdržali sa, oba boli prijaté. 126 za, proti, zdržali sa, prijaté. 2013 za, proti, zdržali sa, prijatí. 2014 a 2015 za, proti, zdržali sa, oba boli prijaté, 127 za, proti, zdržali sa, prijatí, spoločne hlasujeme 128 a 2016 za, proti, zdržali sa, oba boli zamietnuté, MPO 111 za, proti, zdržali sa, Zamietnutý. Návrh 129 za, proti, zdržali sa, prijatý. 2017 za, proti, zdržali sa, schválený. Libe 116 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, zamieta sa. Libe 116 sa zamieta. 2019 za, proti, držali sa, zamieta sa 2020, za, proti, zdržali sa, zamieta sa 2021, za, proti, zdržali sa, zamieta sa. A teraz prejdeme na 4 identické, či dokonca 6 identických. 6 rovnakých, 1, 3, 2, 1, 3, 3, 1, 3, 4, budget 1, agri 1, a to je všetko, to je za, proti, zdržali sa. Prijaté. Libe 1, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis R1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis R1A za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis R2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Libe 7 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis R4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis R5 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 167 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Libe 11 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Tran 2. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis R9. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Pozmejúci návrh 178. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis R10. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis R11 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz pozmeňujúci návrh 5. 200, 201, 202 a 203. Tie sú totožné, takže za, proti, zdržali sa, prijaté. Pokračujeme ďalej. Kompromis R13 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis R14 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis R15 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis R16 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis R17 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis R18 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis R19, za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis R20, za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej nasleduje kompromis R20A, za, proti, zdržali sa, prijaté Libe 16 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis R23 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis R24 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 277 za, ešte raz. E, proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Chceme skontrolovať. Dobre, takže 277. elektronicky overíme. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania a prijaté. Ďakujem. Kompromis R27. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 282 spolu s FEM 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. M po 16 za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz prejdeme na kompromis R30 za, proti, zdržali sa, prijaté. Libe 21 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis R34. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 286 spolu s kont 4. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis R 36. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis R38 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 291 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis R40 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 296 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 297 za, proti, zdržali sa, prijaté. 298 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ústny pozmeňujúci návrh ALDE. Je niekto proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Nie. Budeme teda hlasovať za, proti, zdržali sa, prijaté. Libe 25 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz budeme hlasovať spolu 301, Libe 26, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis R46, za, proti, zdržali sa, prijaté. Tento kompromis prijatý. Pozmeňujúci návrh 305, za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis R48A. To je za, to je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 310, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 311 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis R50 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 313 spolu s kont 6, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. E, pardon, ospravedlňuje sa pani predsednička. 313 z kont 6, tie sú zamietnuté. Tak. Kompromis R58 za, Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmenujúci návrh 315. Za. Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. po 20. Za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis R61. Za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. 3, 2, 2. Za Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis R63 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis R64 za, proti, zdržali sa, prijaté. 330 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 331 za, proti, zdržali sa. To si overíme. 331 jednotka. Elektronicky overujeme. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis R66A. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis R67. To je za. To je proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis R70. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. Kompromis R73. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. A teraz prejdeme na záverečné hlasovanie. Hlasujte, prosím. And, and the vote is closed. Končím hlasovanie. A správa je prijatá. Gratulujeme. Thank you very much. I would like to... Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som sa poďakovať e, spravodajcom, poradcom v vlasti politiky, všetkým politickým skupinám a všetkým z vás za dnešnú prácu. nakoľko sme ranú časť programu uzavreli, tak týmto uzatváram rannú časť schôdze výboru REGI a vidíme sa potom o tretej po obede. O tretej po obede a vypočujeme si rumúnske predsedníctvo. Ďakujem pekne.